Mes chers collègues, la séance est ouverte. Otváram dnešné zasadnutie. Je voudrais m'assurer que l'ordre du jour... Rád by som sa ubezpečil, že nemáte žiadne pripomienky k návrhu programu schôdze a že ho môžeme považovať za schválený. Dostali ste oznámenia a návrhy za zápisnic e, z 3. apríla. Určite sa, ste sa s nimi oboznámili. Máte pripomienky k, tý, k tejto zápisnici, ak tomu tak nie je, tak budem považovať túto zápisnicu za schválenú. A môžeme prejsť rovno na hlasovanie. Prvá správa. Pani Tomá. Nemáte kartičku hlasovaciu, pani Tomá? Niekto kričí bez mikrofónu, že ani on nemá. Takže keď budeme hlasovať menovite, elektronicky, a keď budem hovoriť výsledky hlasovania,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 Ak, ak sú niektorí, ktorí by ste si chceli zaspievať alebo niečo nám porozprávať, pani Tomá, môžeme jej zatlieskať. Tak na 5 minút prerušíme, aby sme mohli začať hlasovať 10.45. Rappelle-toi, Barbara,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 which, which says that the Court of Auditors has to come with a special report. Madame Thomas est de retour, il est donc... Euh, Pani Thomas je už naspäť, je 10.45, takže budeme pokračovať. A pristúpime k hlasovaniu. Najprv správa pána Sarvamu Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Fínska, Nokia. Najprv si otestujeme naše zariadenie na elektronické hlasovanie. Môžete vložiť kartičky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Jeden je proti. Číslo 1, kto je, číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 8 za, proti, zdržali sa, prijaté číslo 9 za, proti, zdržali sa, prijaté číslo 10 za, proti, zdržali sa prijaté 12 za, proti, zdržali sa prijaté 11 za, proti, zdržali sa prijaté 13 za, proti, zdržali sa prijaté 15 za, proti, zdržali sa prijaté 14 vypadáva, číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz k celému textu v znení pozmeňovacích návrhov elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 32, 30 a 30 sú za, dvaja proti. Gratulujeme spravodajcovi. A teraz správa pána Olbrichta o zlepšení um, ehm, posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych investičných fondov číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 2 za, proti, zdržali sa Overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Číslo 2 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 4 za proti, zdržali sa prijaté číslo 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté číslo 6 za, proti, zdržali sa 7 za, proti, zdržali sa prijaté 8 za, proti, zdržali sa prijaté celý text elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 30 za, 3 a proti. Gratulujeme pánovi Olbrichtovi. A teraz je to správa DEPRE. Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu, zodpovednosť za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, podanej štátnym príslušníkom ide o Dublinský protokol tomuto stanovisku, ktorý predložil pán Depre, teda prepracovanie dublinského nariadenia, bolo predložených viacej ako 500 pozmeňovacích návrhov a to jednou jedinou e, poslankyňou pani Otel. Takýmto spôsobom sa jednoducho e, e, vyniká, pretože je na druhom mieste možno v budúcnosti nám vysvetlí, aké boli dôvody toľkých e, pozmeňovacích návrhov. Ide väčšinou o odstránenie textov e, z návrhu komisie, dokonca aj nejaké zmeny e, v prepracovaní sekretariát. Navrhol, aby sme všetky tieto pozmeňovacie návrhy pani Otel blokovo hlasovali. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Pán Zany. K tejto veci ospravedlňujem sa kolegom, je to praktika, ktorú nezdielam, ale v tomto prípade deadline bol 15. februára, ja som sa porozprával s kolegyňou a k takýmto udalostiam už v budúcnosti nedojde, pretože si myslím osobne, že je to neužitočné a je to aj zbytočná práca pre tento výbor. Takže to je posledný krát, ako kolegyňa postupuje takýmto spôsobom. Pán predseda bez mikrofónu. E, teší nás, že pani Montel bude zodpovednejšie pracovať a bude viacej rešpektovať prácu kolegov, pretože takýmto spôsobom je to vlastne karikatúra parlamentnej práce, ale len by som pripomenul k tomu blokovému hlasovaniu, že máme právo na základe revidovaného článku 174 blokovo hlasovať o sérii pozmeňovacích návrhov, jedine ak by sa žiadalo oddelené hlasovanie nejakou politickou skupinou alebo minimálne tromi poslancami, ale ak by došlo k žiadosti o oddelené hlasovanie, ja môžem rozhodnúť po zamietnutí tohto pozmeňovacieho návrhu Môžem navrhnúť e, ostatné pozmeňovacie návrhy odhlasovať blokovo. A ja si myslím, že výbor nebude mať námietky, aby sme postupovali takto a aby sme teda hlasovali blokovo. A tiež by som ešte pripomenul, a ešte v zmysle e, článku 154 rokovacieho poriadku, Myslím, že táto otázka je už vyriešená a pán Zany nás tiež podporil, takže ideme hlasovať blokovo. Pozmeňovacie návrhy 93 a 554, ktoré sú na strane 1 až 22 vašich hlasovacích zoznamov. Súhlasíte, kolegovia? aby sme blokovo všetky tieto pozmeňovacie návrhy zamietli, teda prvých 22 strán hlasovacieho zoznamu. Kto je za to, aby tieto pozmeňovacie návrhy boli zamietnuté? Zdvihnite ruky, prosím. Ďakujem. Kto chce, aby sa uchovali tieto pozmeňovacie návrhy? Nikto. Zdržal sa niekto? Nie. Oceňujem tento prístup, ktorý je jednomyselný v našom výbore pre rozpočet a teraz ideme hlasovať o istom počte podmeňovacích návrhov. Niektoré sú aj od pani Montel, ale ktoré neboli v tom prvom bloku. Číslo 112, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 387, kto je za, proti, Il est repoussé. sú zamietnuté. A teraz kompromis 3. Elektronicky navrhujem. Otváram hlasovanie. Kompromis 3. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté širokou väčšinou. 29 za, 2 proti, 2 sa zdržali. 398 za, zdržali zamietnuté. 400, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 401 za, proti,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 zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 415 za, vypadol, ospravňuje sa pán predseda. 417. Oui, il tombera si... 417 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 420 teda tiež. Číslo 11 a 419 za, proti, zdržali sa, prijaté. 421 a 22, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedmička vypadla, pretože sa... Áno či nie? Pýta sa pán predseda. Nie, nie. Sedmička, kto je za? Le 6 ayant été adopté. Šeska bola prijatá, takže nevypadáva sedmička, tak číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 410 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Prijaté. ospravňuje sa pán predseda. 453. Kto je za? Proti? Overíme si to radšej elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa. Dvíhajte dobré ruky. Ešte raz 14. Kto je za? Proti? Radšej si to overíme elektronicky číslo 14. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 20 za, 13 proti. Číslo 15 za, proti. Zdržali prijaté číslo 16 za. Proti zdržali sa prijaté číslo 532, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté 534, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté a teraz navrhujem znovu blokové hlasovanie k úvodným ustanoveniam. Sú to pozmeňovacie návrhy pani Montel. Všetky tieto, to sú strany 25 a 26 hlasovacieho zoznamu, kto je za tieto pozmeňovacie návrhy, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté a pokračujeme k úvodným ustanoveniam pozmeňovacie návrhy číslo 17, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 49 vypadáva, 47 tiež číslo 3 tiež. 52. No, ešte trojka, hovorí pán predseda. O trojke budeme hlasovať. Takže číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 52 vypadáva, pretože sme trojku schválili. 55, 58, 61, 63 majú rovnaký objekt. Teda som, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 vypadáva. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz k celému textu v znení pozmeňovacích návrhov budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 24 za. 5 sa zdržali. Gratulujeme pánovi Depre. A teraz sa máme vyjadriť k prevodom ktoré berú do váhy alebo vychádzajú z tých správach, ktoré sme práve schválili. Správa Sarva má transfer 2,64 miliard e, miliónov eur k Noki. Je to teda tá globalizácia, globalizačný fond pre Nokiu. Otváram hlasovanie. Le scrutin Zatváram hlasovanie. Transfer je schválený 19 a 1 proti. Pán Taran nechce žiadny transfer. Pani Holmajer tiež nie. Otázka? Ja mám len jednu otázku, pán predseda. Ak dovolíte, chcela by som ju položiť komisii, chcela by som ju požiadať, aby v najbližších E, dňoch, teda najbližšie schôze nám poskytli správu e, k budovám agentúr EPA a EMA, e pretože máme tieto budovy dlhodobo v užívaní. Chcem sa opýtať, ako to vníma komisia ďalej v budúcnosti. EMA sme nechceli odobriť, keďže tam nebola doložka o prerušení zmluvy. Spomínate si ste na veľmi ostrú diskusiu, keď sme sa vyjadrovali k sílu v Londýne E, vtedy sa hovorilo o tom, prečo by sme mali uprednostniť City of London, teda ako by e, nebolo žiadne iné vhodné miesto v celej Británii, okrem City of London. Ehm, máme túto budovu do, dve, do roku 2036 a nie je tam žiadna e, doložka o odstúpení od zmluvy. Chcem sa opýtať, či má komisia nejaký plán B. Ide tu totiž o dosť značne vysoké sumy aj v prípade EMA a EBA. Ďakujem. Dobre, ale nespochybňuje to nejakým spôsobom Brexit? O tom sa určite samozrejme bude rokovať pri rokovaniach o Brexite. Je komisia schopná odpovedať teraz? No zrejme nie, ale v každom prípade ste položili otázku a budeme očakávať odpoveď od komisie na budúcom stretnutí. Dobre? Výborne. A teraz má slovo Eider Gardia Sabal, ktorá nás bude informovať o tom, v akom stave sa nachádza trialóg o financovanie EIB e pre garančný fond pre vonkajšie opatrenia. Sí, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako všetci veľmi dobre viete, už pred týždňom sme začali trialóg, už neviem, ako dlho diskutujeme o tejto správe. Už prebehli tri stretnutia a myslím, že postupujeme dobre. a dopracovávame sa k významným dohodám. Na úvod sme zadefinovali 9 významných tém, ktoré treba prerakovať v rámci týchto dvoch správ. Všetky pozmeňovacie návrhy e, sme samozrejme prešli jeden po druhom, ale aby sme mali zadefinované tie priority, zadefinovali sme teda tých 9 tém. 4 sme už uzavreli a je tam predbežná dohoda, samozrejme vždy, keď bude finálna dohoda, všetko, čo súvisí s MSP, e, genderová rovnosť, klimatické zmeny, a flexibilita a transfer financií v prípade, že sa neminú tieto štyri témy sú už takmer uzavreté a očakáva sa finálna dohoda. Ešte sú potom dve témy, ktoré sú dosť dôležité a ktoré sú už tiež takmer uzavreté a zrejme už na budúcom trialógu sa nám to podarí uzavrieť a dohodnúť. A to je transparentnosť a s reportingom Všetky tri inštitúcie rokujeme, aby sme videli, ako zabezpečiť, aby Európsky parlament uchoval dôvernosť informácií, ktoré nám budú prichádzať, ale Rade aj komisii sme vysvetlili, že Európsky parlament má normy a má sály na čítanie dôverných dokumentov a že môžeme spustiť všetky mechanizmy, aby sme zabezpečili dôvernosť informácií z dokumentov, ktoré nám môže zaslať EIB v súvislosti s návrhmi projektov, kde môžu byť citlivé obchodné informácie alebo citlivé ekonomické údaje. Všetky tri inštitúcie sme sa zhodli na tom, že musí existovať tento postup informácií alebo presun informácií a ide len o to, aby sme našli konkrétny spôsob, ako sa uistiť, aby sa to robilo správne a k fiškalite. Ja si myslím, že sa tiež dohodneme. Vieme, že rada pracovala na texte, ktorý bol navrhnutý na základe našich žiadostí a na základe návrhu komisie. Je to veľmi citlivá téma, ale treba pripustiť, že predsedníctvo aj rada napriek istým odporom boli veľmi otvorení v rokovaniach a sú schopní urobiť obrovský krok vpred vo fiškalite, hlavne pokiaľ ide o daňové úniky, podvody, agresívne plánovanie, fiscal ruling, etc. A s používaním niektorých krajín ako sprostredkovateľov na to, aby sa realizovali isté finančné operácie. Naozaj potrebujeme len také posledné doťuknutie, texte, ale myslím, že sa dohodneme a pravdepodobne to bude najvýznamnejšia dohoda v súvislosti e, s fiškálnou politikou, ktorú, e, ku ktorej sme sa dopracovali v európskych inštitúciách. Takže ostávajú skutočne len tri otvorené témy a síce súvisí s jedným delegovaným aktom, ktorý sme žiadali modifikáciu dodatku 4. Tam sú odvolávky na politiky, ktoré by mali viesť alebo riadiť vonkajší mandát EIB a snažíme sa dopracovať k aktualizácii tohto dodatku bez toho, že by sme otvárali celú pandorinu skrinku a celú vonkajšiu politiku EÚ a ak sa nám to podarí bez delegovaných aktov, tak sa dohodneme ale je to taká menšia téma. Ale dve významné otvorené témy, to je poprvé riadenie fondu, komisia aj parlament sme navrhovali, aby e, to riadila a manažovala komisia z hľadiska účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, aj preto, že komisia už riadi iné fondy a tam by teda nemal byť problém ale členské štáty sú kategoricky proti urobiť tento presun riadenia fondu a táto téma je dosť paralizovaná. Treba pripustiť, že mňa veľmi prekvapuje postoj rady práve v tomto bode, pretože sa jasne preukázalo dokumentami, ktoré komisia predložila, že by sme takto ušetrili peniaze, pretože komisia to robí gratis v tom zmysle, že prebrať riadenia tohto fondu by neznamenalo žiadne dodatočné financie, naopak EIB za to platíme a teda externalizovať prácu, ktorú môžeme robiť v európskych inštitúciách. Nemyslíme si, že to by bol najlepší, najhospodárnejší spôsob. Takže keď rada hovorí o účinnosti a o tom, ako by, aby sme rozpočet zamerali na výsledky, aby sme nemiňali financie, tak toto je jeden z veľkých príkladov, ako to urobiť. A posledná otvorená téma, a to sme už vedeli od začiatku, to sú tie strelpy eh, vonkajšieho mandátu EIB. Komisia navrhovala navýšenie, ale parlament chcel vyššie navýšenie, hlavne aby sa mohli kompenzovať tie e, vopred zaplatené e, výdavky pre krajiny susedstva. Ale rada nie je schopná urobiť žiadny krok vpred. Vieme, aké je ťažké niekedy rokovať o rozpočte z radov a doteraz neboli schopní e, sa pohnúť a uprostred rokovaní prišla tá krásna novinka, že Veľká Británia žiadala, aby sa stiahla z programu revízia VFR, takže to sa ešte komplikuje celé. A na poslednom, nie na tom predposlednom trialógu boli dva za sebou. E, vo štvrtok a v pondelok som sa spýtala rady, či by bola ochotná alebo nájsť nejaké riešenie ako by som to vysvetlila? Neprijímať teraz definitívne rozhodnutie o navýšení kapacity mandátu pre vonkajšie akcie, ale podmieniť to existenciou disponibilných financií počas budúcich rozpočtových rokov, aby sme sa dopracovali k rovnakému cieľu, ale ale rada by sa nemusela vyjadrovať a rozhodovať teraz, ale išli by sme rok po roku, aby sme, aby sme v okruhu 4 mali dostatok financií, ktorá dáva túto záruku, aby sme mali dostatok financií vo fonde, aby sme takto navyšili e, finančné zdroje. Je to predbežný návrh, aby sme otestovali, eh, aby predsedníctvo mohlo otestovať v rade, či je takáto možnosť sa dohodnúť a to by mohlo byť na pol ceste. Mm, no, nie presne v číslach, vo výškach, ale minimálne v harmonograme, ale rada sa vyjadrila, že sa na to pozrie a ak by to zamietli, tak v parlamente by sme museli prebrať, ako by sme to technicky aj legálne mohli vyriešiť, dohodnúť sa s našimi právnymi službami a samozrejme aj za pomoci komisie, ktorá zohráva významnú úlohu a snaží sa navrhovať texty, ktoré by zblížili názory tak rady, ako aj parlamentu, ale ako som už povedala rade, viac než politický návrh je to návrh na to, aby sme videli, či e, rada je schopná uvažovať o nejakom predbežnom alebo dočasnom riešení a myslím, že v budúcich týždňoch počas trialógu budeme viacej, teda budeme rokovať, lebo trialóg bude až 30. mája, lebo máme Štrasburg, Tyrkisový týždeň a tak ďalej, takže oficiálne trialóg bude až 30. mája, ale medzi tým budú kontakty a konverzácie neformálneho charakteru, aby sme videli, či sa nám podarí dosiahnuť nejaký pokrok a aby sme ukončili tie rokovania 30. mája. Myslím, že to je všetko a ďakujem za pozornosť. Sí, madame. Ďakujem pekne, pani Gardia Zabal, za to, že ste nám povedali úplne všetko o tom, čo robíte, nakoľko intenzívne pracujete, e, s akým veľkým nasadením sa vkladáte do tejto problematiky, do trialógu o um, Európskom fóne pre udržateľný rozvoj. Myslím si, že môžeme byť spokojní s pokrokmi, e, najmä e, čo sa týka presadzovania aspektov, ktoré upravujú fungovanie daňových rajov, a všetko, čo súvisí s vyhýbaním sa daňovej povinnosti, s daňovými únikmi. Tieto pokroky sú veľmi dôležité. Európska únia má za povinnosť eh, byť eh, úplne jednoznačná vo svojom postoji. Eh, spomenuli ste delegované akty, myslím si, že to nebude problém. Ďalej, čo sa týka spravovania prostriedkov a fondov na úrovni komisie a nie Európskej investičnej banky. Je to akoby hrada sa trošku z nedôveru stávala ku komisii. Myslím si, že raz a navždy by sme sa mali oboznámiť so stanoviskom eh, rady, ako vníma schopnosti komisie v tomto ohľade, eh, pretože zatiaľ um, sú to niečo viac eh, než dohady. Čo sa týka objemu, mohli by sme to poňať flexibilne tak, aby sa k tomu mohli pridávať prostriedky v priebehu rokov podľa potreby. Pán Dupré, ďakujem, pán predseda. Len veľmi stručne ja som síce súčasťou parlamentnej delegácie, žiaľ nemohol som sa zúčastniť stretnutia, trialógu. E, preto môžem v plnej miere podporiť EIDER v nasadení do týchto rokovaní máme e, menší problém, ktorý súvisí s postupom, čo sa týka najmä možnosti navýšiť sumy, ktoré sú k dispozície dispozícii e, zatiaľ ešte nemohli prebehnúť rokovania. Ale čo sa týka obsahu, e, úplne súhlasíme s jej návrhom a preto v plnej miere podporujeme jej iniciatívu a podporujeme ju aj v rokovaniach s radou. Pán Kölmel, ďakujem. Ja by som taktiež chcel poďakovať srdečne s kolegom za ich nasadenie a pre všetkým Eider, ktorá ako taká levica nás bráni. A chcel by som povedať jednu vec, kde si nie som úplne istý, či správne argumentujeme, keď hovoríme, že komisia zariaduje e, tieto, alebo má starosti tieto úlohy, nás to potom nič nestojí. Myslím si, že toto asi nesprávne vidíme, pretože aj úradníci komisie stoja peniaze. Takže je tu otázka, či tieto náklady e, dostaneme e, vykázané Ehm, čítame nejaký, buď to má na starosti nejaký externý personál, tam sa to fakturuje, alebo to máme, tu máme interný personál, ale financovať je treba oboje. Otázka je, kto to urobí lepšie, kto to urobí účinnejšie. A Chcete mi povedať, že na komisii je príliš veľa e, úradníkov? Nuž, áno, to si tiež myslím, ale to som teraz nechcel povedať. Ale skutočne je to tak, keď si pomyslíme na FC, tak tam môžeme povedať, že to malo mať na starosti EIB. No a keď tu, tu budeme hovoriť o novom fonde, ktorý bude mať podobnú štruktúru, tak tu si myslím, že by to taktiež mala mať na starosti banka. Buď Svetová banka, alebo možno Európska investičná banka. Ehm, nuž, Nemám nič proti tomu, to bola komisia, ale to, tá argumentácia, že komisia to robí zadarmo, tak tá nie je správne. A taktiež obsahu by som chcel poukázať na jednu vec. Takýto garančný fond si myslím pre oblasť investícií v Afrike je správny, určite je to rozumný, zmysluplný nástroj, avšak je treba si dávať pozor na rozdiel od FC, ktorý my tu využívame v EÚ, sa tam menia dve veci, keď si myslím, že FC má problém s adicionalitou, tak e, má trochu menej problém s rizikom. Avšak v Afrike to bude presne naopak. V Afrike relatívne ľahko môžeme vytvoriť adicionalitu, avšak hodnotenie rizika tam bude musieť byť oveľa obsažnejšie a silnejšie, aby sme mohli robiť dobrý manažment tohto rizika. Takže taktiež tu máme tieto tri piliere, na ktorých sa, o ktoré sa opiera pomoc Afrike, ale aj niektorým európskym štátom. Tam by sme nemohli, nemali zabúdať na pár vecí. Je veľmi dôležité, aby sme priamo na mieste e, teréne vytvorili rámcové podmienky, aby sme tam mohli potom zmysluplne investovať. No a ešte na záver, myslím si, že v tejto oblasti by sme sa mali postarať o väčšiu dávku transparentnosti a taktiež tie sumy, ktoré tam z EÚ chceme vyslať, aby sme tam vytvorili pakový efekt, aby to viedlo k ďalším investíciám. Takže by to všetko malo byť veľmi transparentné, aby sme to tam mohli aj riadne udržať. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Kto ďalší sa chce vyjadriť, prosím? Obrátim sa teraz preto na Eider, keďže sa nikto ďalší nehlási, aby uzavrela túto krátku výmenu názorov. Ďakujem, pán predseda. Už pán Kölmel sa pýtal, či úradníci komisie e, nič nestoja. Nie. Ja som tam preto upresnila, že Európska komisia už riadi aktíva e, tejto, tohto typu a už na to má príslušný tím. Takže pridávať tam riadenie e, aktív garančného fondu pre externý mandát EIB by neznamenalo navýšenie nákladov. Ale pokiaľ my budeme platiť EIB E, za tieto aktivity, tak toto v podstate týmto ušetríme peniaze. Tieto peniaze, ktoré ušetríme, by sme mohli ponechať vo fonde pre externý mandát EIB. Takže to sú peniaze, ktoré by sa potom mohli využiť preto, aby sme napríklad financovali investície v zahraničí. Takže toto je absolútne v podstate čistá úspora. No a rovnako ako E, u EFSD. Tu hovoríme o rovnakej téme. A tuto ide na jednej strane o finančné riadenie a na druhej strane o to, kto rozbehne, kto bude hodnotiť projekty a kto bude rozhodovať. To bude EIB. A EIB bude riadiť ten e, externý mandát EIB. Na druhej strane teda máme finančné riadenie e, garančného fondu. To sú dve odlišné veci. A to je všetko. Eh bien, nous allons de... Budeme musieť um, prerušiť našu schôdzu a vrátime sa k práci o 12. hodine, pretože tedy máme naplánované stretnutie spolu s eh, výborom DV a AFET, aby sme sa vyjadrili k priebehu rokovania v rámci trialógu k návrhu Európskeho fondu pre trvalú udržateľný rozvoj. Je mi to ľúto, absolvovali sme trochu rýchlo, náš program. Boli sme zaskočení trošku e, takýmto rýchlym priebehom práce. Vy všetci ste sa o to pričinili tým, že ste sa vyjadrovali tak e, stručne a jasne. Takže prerušujem schôdzu do 12. hodiny.